Ďalší bod na programe rokovania je ústna otázka na zodpovedanie ohľadom budúcich legislatívnych návrhov ohľadom EMU. Táto téma vychádza z výboru pre menové a hospodárske záležitosti. Dovolte mi dať teraz slovo pani poslankyni Sharon Bowles, ktorá je autorkou tejto ústnej otázky na zodpovedanie. No a chápem to tak, že mal by to byť pán komisár Oli Rehn, ktorý bude odpovedať na túto tému v mene komisie. Pani Bauls, nech sa páči, máte slovo na 5 minút. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, toto je Odpoveď výboru ICON na odpovede Európskej komisie ohľadom nástroja konkurencieschopnosti a konvergencie. V prvom rade sme výrazne napredovali v téme makroekonomického riadenia, a to cez dvojbalíček a šesťbalíček. Okrem iného tu budú aj ďalšie kroky smerom k bankovej únii, ktoré začali e, tesne potom, ako sa schválil šesťbalíček. Viem, že Európska únia musí neustále prinášať nové myšlienky a je to vlastne aj reakcia na tlak, ktorý je na vás vyvíjaný. Delegácia Ekonu si vypočula to isté od Medzinárodného menového fondu minulý rok. Základným problémom je skutočnosť, že to ohrozuje základné pochopenie toho, čo sme už urobili a riskujeme, že vysielame signály o zlyhaní. Máme pocit, že treba prioritizovať plnú implementáciu 8 balíčka, čiže 6 plus 2 týchto opatrení a to ešte skôr, ako ich zahalíme a budeme kompromitovať ďalšími veľkými myšlienkami. Potrebujeme aj väčšiu jednoznačnosť ohľadom prijatých opatrení a implementovania už existujúcich opatrení. A teda treba si trošku oddychnúť. 8 balíčkov za pár mesiacov je celkom veľa a 10 balíček by už bolo asi trochu priveľa. Musíme, stále sme znepokojení ohľadom celkových dopadov a reakcií národných parlamentov. Spoločná téma vo všetkých týchto diskusiách je to, že viac Európy je, pre, je v záujme občanov. Je to spoločná téma vo všetkých parlamentných správach a síce, že toto musíme vnímať, chápať a podporovať prostredníctvom inklúzie, solidarity a zodpovednosti. Na druhej strane ale mm, pri mnohých príležitostiach sme videli veľkú mieru netransparentnosti, eh, medzivládnych dohôd medzi vybranými štátmi a zároveň akéhosi elitárstva, ktoré ponecháva občanov eh, v pozadí. Viem, že komisia trvá na komunitárnej metóde a nie na medzivládnych dohodách. A my vás to podporujeme. Ale na druhej strane pridávať ďalší, ďalšiu vrstvu rôznych opatrení a, a ďalšiu, tak, ďalší, tak povediac, korpus na už veľký koláč, a, tak to už nepomáha občanom. Okrem toho, a, oznámenie komisie ohľadom ex ante koordinácie nedokázalo vyjasniť efektívnym spôsobom, čo bude pridaná hodnota týchto navrhovaných inovačných opatrení, a to v situácii, keď už máme e, európsky plán do roku 2020, Euro plus 20 a nezabúdajme na kohezné fondy a ich samostatné ciele. Na to, aby sme sa vyhli rastúcemu zmetku, výbor EKON žiada, aby e, každý nový nástroj bol pevne zakomponovaný do existujúceho rámca európskeho semestra. Takýmto spôsobom by sme umožnili vytvoriť adekvátnu transparentnosť a zároveň vytvorili priestor pre parlamentné skúmanie celého tohoto procesu. Komisia navrhuje, aby sa tu zaviedli zblúbne opatrenia medzi európskymi a národnými úrovňami, tak aby sme stimulovali reformný proces na národnej úrovni. My navrhujeme, aby sme tu mali e, celoeurópsky e, kódex konvergencie, ktorý bude zahrňať základné reformy, ktoré majú byť uplatnené vo všetkých členských štátoch. A na základe týchto reforiem by stimuly boli alokované konkrétnym členským štátom. Podľa nás to je lepšie ako zmluvná zábezpeka, ktorá nemá e, efektívne miesto na základe vzťahov medzi národnou a európskou úrovňou. Mali by sme hľadať kooperatívne procesy Zvýšená rozpočtová kapacita, ktorá nám umožní vysporiadať sa so zásadnými štrukturálnymi otázkami, pre ktorými stojíme, je vítaná prostriedky, ktoré sú vyčlenené pre CCI, by mohli byť aj samotným embryom budúceho rozpočtu eurozóny, ktorý by rozhodne pomohol vyrovnať sa s asymetrickými šokmi, na ktoré, ktorým musí čeliť Európska menová únia. Ale oznámenie bolo zaujímavé aj preto, čo sa v ňom nenachádzalo. A síce to, čo sme tam nenašli, bol jednoznačný záväzok smerom k demokratickejšej Európe. Je naozaj úžasné, um, všímať si, čo všetko sa nachádza v novinách v celej Európe ohľadom toho, ako klesá dôvera v Európsku úniu, ako Európska únia plánuje využívanie CCI fondov nad rámec európskeho rozpočtu a e, tak sa takýmto spôsobom sa vyhnúť akémukoľvek parlamentnému dohľadu. Naše uznesenie veľmi detálne navrhuje, akým spôsobom sa vysporiadať s každým novým nástrojom. A to je len ak nejaký nový nástroj bude. Nie je to, nie, nie je to neobmedzený recept na nové, e, nové nástroje. Malo by to byť otvorené pre všetky členské štáty, či už sú v eurozóne alebo nie, či už sú v rámci programu alebo nie. Na dobrovoľnej báze, tak aby všetci mohli prispieť k novej rozpočtovej kapacite. Hĺbšia úroveň e, Integrácia a ex ante koordinácia rozhodnutí na európskej úrovni musí byť tiež postavená na pevnej, pevnom základe adekvátnych štatistík. Predovšetkým rozpočtová koordinácia v rámci únie si vyžaduje konsolidované dáta ohľadom verejných účtov, stavu verejných rozpočtov v členských štátoch európskej úrovni, ale aj na lokálnej a regionálnej úrovni. Ale ten základný leitmotív by mal byť to, že čokoľvek, čo je menej ako plné angažovanie Európskeho parlamentu ako rozpočtového a kontrolného orgánu, nie je akceptovateľné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj vám, pani Bowles. Ďalej v mene komisie vystúpi pán komisár Oli Rehn. Nech sa páči, máte možnosť odpovedať na tú otázku, ktorú vám predložila pani Bowles. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení poslanci, Neskôr by som sa chcel poďakovať za naozaj veľmi podstatnú otázku. Komisia víta návrh uznesenia Európskeho parlamentu na tému budúcich legislatívnych návrhov vo veci Európskej menovej únie. Vzhľadom na aktuálne hospodárske vyhliadky, e, taktiež situácia v oblasti štrukturálnych fondov a, a posilňovania e, menovej únie, je táto téma veľmi e, aktuálna. Už sme výrazne posilnili našu Európsku hospodárskú správu tým, e, že sme okrem iného začlenili Európsky parlament do tohto procesu, ale e, tak ako e, na to poukázala pani Sharon Bowles, vyžaduje si to ďalšie kroky Skrátka krátkodobého hľadiska musíme e, doplniť e, právo finančného sektora v e, Európskej únii. Vytvorenie bankovej únie pomoží opätovne nastoliť dôveru a taktiež uľahčí získavanie pôžičiek pre domácnosti a malé stredné podniky, ktoré sú kľúčové pre vytváranie pracovných miest. Ďalším významným prvkom tejto zlepšenej ekonomickej integrácie, ktorá sa spomína v dvoch oznámeniach, ktoré sme zverejnili v marci, Jedno sa zameriava na vopred eh, no, koordináciu významných ekonomických reforiem a eh, druhé oznámenie sa týka nástroja na konvergenciu a konkurencieschopnosť. Chcel by som zdôrazniť konzultatívny charakter týchto oznámení. Spomínajú návrhy ehm, a poznatky eh, a na základe príspevkov, ktoré získame z Európskeho parlamentu a od členských štátov, od iných zúčastnených strán z národných parlamentov. Komisia potom zváži znenie svojho návrhu e, v podrobnejšej miere. Európsky parlament bude plne zapojený do vytvárania akýchkoľvek iniciatív v súhľade so zmluvou. Ďalej, čo sa týka úlohy Európskeho parlamentu, cieľom komisie je rozšíriť ekonomický dialog, aby pokrýval aj tieto iniciatívy. Európsky parlament môže vyzvať komisiu, predsedu rady alebo predsedu Euroskupiny, aby diskutovali o stanovisku komisie alebo o záveroch e, rokovaní rady. Podľa mňa by bolo veľmi užitočné, ak by parlament e, taktiež vyzval členské štáty, aby sa zúčastnili výmeny názorov e, na tému významných ekonomických reform, aby vysvetlili svoje politické rozhodnutia a obhájili svoje pozície. Toto by totiž umožnilo verejný dohľad a taktiež by sa tým vyvíjal mm, tlak na všetkých zúčastnených. Čo sa týka oznámenia v súvislosti s fiskálnym eh, kompaktom, eh, zmluva o eh, stabilizácii a riadení, koncept významných politických reforiem ex ante je zahrnutý v článku 11 zmluvy. Zmluva hovorí o zahrnutí obsahu do právneho rámca Európskej únie do 5 rokov po dátume nadobudnutia účinnosti. Aktuálne oznámenie poskytuje rôzne možnosti e, zapojenia takýchto e, opatrení do rámca spoločenstva. Čo sa týka vašej otázky na konkrétnu podobu zmluvnej e, spolupráce v súlade s nástrojom na konvergenciu a konkurenceschopnosti, toto bude založené na platnosti zmluvy, ale ten zmluvný rámec bude politického charakteru, pretože aktuálne znenie zmluvy neumožňuje právne záväzné zmluvy. Platili by teda podmienky, že akákoľvek finančná podpora sa nebude vyplácať alebo sa bude spätne vracať v prípade nesplnenia požiadaviek. No a v neposlednom rade na vašu otázku, ktoré reformy by sa mali vnímať ako priorita v súhľade s nástrojom pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Nuž hlavným cieľom tohto nástroja je prispieť k efektívnemu a hladkému fungovaniu Európskej menovej únie a hospodárskej únie, e, najmä čo sa týka dodržiavania a požiadajú členských štátoch, aby poskytovali mm, aby Európska komisia poskytovala pomoc členským štátom. To sa týka nielen Európskej únie, ale Um, eurozóny. Um, nedostatok reforiem sa môže totiž to negatívne prejaviť e, na celom stave Európskej únie. Ďakujem za tieto vaše otázky a teším sa na diskusiu o najbližších legislatívnych návrhoch, e, ktoré sa týkajú Európskej menovej hospodárskej únie. Ďakujeme pekne. Ďakujem a teraz e, vystúpia jednotliví rečníci v mene rozličných politických skupín. Najskôr dáme slovo EPP na 4 minúty vystúpi pán Gozes. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda, dámy a páni, drahí kolegovia. Otázky, ktoré dnes parlament kladie, sú esenciálne otázky a očakávame odpovede, ktoré umožnia skutočne posúdiť serióznosť záväzkov a politickú vôľu dospieť k väčšej efektívnosti činnosti Európskej únie. Posledný vývoj ukazuje, že ak Európska únia sa snaží byť reaktívna, tak potom organizácie v zóne euro um, trpeli. Kríza bola riešená improvizáciami, pretože sme nedisponovali nástrojmi alebo prispôsobenými prostriedkami. A tu nám vlastne my chceme, aby sa namiesto neexistujúcich nástrojov v rámci EÚ naďalej uchylovalo k princípu medzivládnosti. Preto je nevyhnutné, aby sme sa vrátili ku komunitárnym nástrojom, aby sme mohli efektívne a ešte lepšie reagovať tak, aby sme predchádzali nebezpečným situáciám. Už veľa práce bolo vykonanej v tomto smere a ja chcem vzdať česť vášmu odhodlaniu, pretože naozaj nebolo ľahké e, čeliť rezistencii členských štátov. Máme pred nami stoja ďalšie etapy realizácie skutočnej ekonomickej a menovej únie. Chcem pripomenúť, že na základe záväzkov komisie v novembri 2012 v jej projekte zodpovedá aj činnosť rady a parlamentu. Tieto záležitosti budú opätovne prediskutované na nasledujúcej rade a očakávame konkrétne opatrenia, ktoré by mali byť zadefinované a navrhnuté ciele sú chválihodné posilniť koordináciu ekonomickej politiky, integrácie zóny euro, e, sledovanie striktnej disciplíny na národnej úrovni a solidarita na európskej úrovni. To by malo umožniť Európe postúpiť smerom ku konkurencie, schopnosti rastu a vytváraniu pracovných miest. A teraz vyvstáva otázka, ako sa tieto úmysly pretavia do reality. No a preto sme túto otázku položili. Samozrejme, že my nechceme kroky e, vo všetkých oblastiach, ale napriek tomu e, myslím si, že parlament má niekoľko veľmi užitočných bodov, ktorými môže prispieť. Také najdôležitejšie sú e, predbežná koordinácia projektov hlavných ekonomických politík. To je nevyhnutné. Aplikácia národných opatrení v tých oblastiach, ktoré sa týkajú európskej oblasti, tam, sa, tam je to škodlivé. Dnes tu máme príklad e, rozšírenie národných bankových zákonov a vlastne e, to je v protiklade k tomu, čo e, navrhl, navrhne komisia pre bankový sektor buď v júli alebo v septembri. Jednotlivé členské štáty prijímajú urýchlenie svoje opatrenia a to stiaží potom spoločnú prácu. Ďalej tu máme e, národné politiky e, v jednotlivých krajinách, ktoré treba brať do úvahy. A pokiaľ ide o konvergenciu a o konkurencieschopnosť v zéne euro, kde ide o záväzky, tam treba skutočne e, veľa vecí spresniť, ako keď, pretože cieľom je obnova makroekonomickej rovnováhy Máme tu princíp e, podmienenosti vyplácania fondov, e, lebo bez programovaných reform tu nemôže dôjsť k príspevku zo strany Európy. Pokiaľ ide o národné programy a európske programy, tam musia byť pravidla rešpektované, demokratická kontrola musí byť jasne a zabezpečená, kontrola musí byť aplikovaná v rámci bežných legislatívnych postupov a Európsky parlament by mal bdieť nad demokratickou kontrolou na európskej úrovni. Schôdze, ktoré navrhujete a ktoré sa už konajú, sú určite prvým krokom k harmonizácii v tomto smere. Rovnako chcem povedať, že je dôležité posilniť sociálnu dimenziu EMU, tak, aby sme vytvorili akýsi lodný denník sociálny pre Európsku úniu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Gozes. A teraz v mene európskych socialistov pani Elisa Ferreira, 1,5 minúty. Veľmi pekne ďakujem, vážený pán predsedajúci, pán komisár. Chcem sa poďakovať za vaše vysvetlenie, ale ľutujem, že e, nebolo dostatočne detailné. Žijeme v období, keď e, význam slov musí byť objasnený Koordinácia ex ante, ako aj štrukturálne reformy e, v súčasnosti sú predstavujú takú veľmi vágnu interpretáciu, ktorá vlastne e, je mimo toho virtuálneho kontextu týchto slov e, malo by sa to transformovať do európskeho dialógu, do, vlastne, prejavuje sa to do zni, znižovaní platov tých ľudí, ktorý nikdy a nikdy takmer sme nedosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. Mali by sme posilniť vzájomnú dôveru a opätovne zaviesť európsku e, metódu spoločenstva do našej práce. A mali by sme hovoriť spolu s konkurencie, schopnosťou aj o konvergencii Nástroj, ktorý teraz pripravujeme na podporu konvergencie a konkurencie schopnosti, môže byť veľmi pozitívny, ak bude predstavovať túto novú vzájomnú dôveru e, v zmysle európskej tradície. Je dôležité, aby sme uznávali a rešpektovali to, že konkurencie schopnosti je veľmi široký pojem, a jeho cieľom má byť stratégia 2020 a nie znižovanie e, platov a obmedzovanie fungovania pracovného trhu. Treba si uvedomiť, že jednotlivé krajiny majú na základe najmä v zóne euro znížený manevrovací priestor a preto zosúladenie eh, by malo byť rešpektované. Takisto by mali byť prijaté isté eh, hranice v sociálnej oblasti, ktoré nemôžu byť E, presiahnuté. Prerušuje ju pán predsedajúci, lebo pán, rečnička e, presiahla rečnícky čas. Za liberálov pani Gulár dve minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, pán komisár. Ako pán Jean-Paul Gozes to povedali, ja skutočne oceňujem vašu prácu a odhodlanie v kolegiu komisárov. Naša odpoveď sa snaží byť vyvážená E, k vašim návrhom. Máme tu dva veľmi pozitívne body. Prvým je to, že treba vziať do úvahy rozhodnutie, e, rozhodnutia jednotlivých štátov a ich dopad na iné štáty, teda toto skúmanie ex ante je veľmi dôležité, lebo doteraz sme jednotnú menu skúmali na základe oddelených politík a často to bolo potom e, negatívne pre susedné krajiny. A ďalším pozitívnym bodom je používať na mieru rozpočtové nástroje, čo umožní členským štátom e, postúpiť vpred v oblasti konkurencie schopnosti. Ale sú to dva body, ktoré ma znepokojujú, to sme zdôraznili a ja to opäť zdôrazňujem. Poprvé, e, z, E, e, všetci ľudia nemajú radi komunitárnu metódu, Európske poroky sú organizované jednotlivými štátmi a preto treba skutočne venovať pozornosť, či to skutočne funguje aj v praxi. A my niekedy máme pocit, keď sa pozrieme na to, čo sa urobilo v posledných rokoch, že sa veľa hovorilo, ale často pre občanov sa výsledky oneskorujú. Mali sme tu six-pack a mnoho iných balíčkov a neviem, do akej miery E, tie prínosy boli pozitívne. Takže pozor. Druhá vec, nemôžeme mať nejaké záväzky e, v rámci komunitárneho právneho systému, pretože my si musíme uvedomiť, že občania nemôžu byť väzňami štátov, v ktorých žijú. A teda e, zmluvné vzťahy medzi štátom a komunitárnymi orgánmi by, sú často diskriminatórne voči občanom a preto my e, očakávame, že budete pracovať aj na rešpekte týchto pravidiel. Ďakujem pani Gulár. A teraz v mene kolegov zo, zo skupiny zelených dám slovo pánovi Igoldovi na 2,5 minúty. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán popredseda komisie. Najskôr musím povedať, že je škoda, že pri tých významných diskusiách o ďalších krokoch eh, tu nie je rada, pretože práve rada je teraz centrom eh, všetkého diania v tejto diskusii, čo sa nám príliš nepáči. Eh, treba povedať, fiskálny kompakt je precedensom, to sa nemusí nejako skrývať trošku menej otvorene je sformulovaná e, taká nedôvera e, medzi inštitúciami a preto podľa mňa je naše uznesenie veľmi dôležité, aby sme e, teraz v prípade nástrojov, ktoré sa chystajú, jasne povedali, kde je pozícia parlamentu. Kľúčová samozrejme téma je že aj na iných e, frontoch potrebujeme taktiež e, legislatívu, aby fungovala dobre menová únia. E, naďalej celé naše spektrum nástrojov sa orientuje na to, že máme autonómne štáty, ktoré sa musia v zásade prispôsobovať nevyhnutnostiam spoločnej meny, ale máme príliš málo nástrojov spoločenstva, aby sme, povedal by som, zabránili tomu, že v tomto procese prispôsobovania sa e, dochádzalo k hlbokej nezamestnanosti a e, chudobe a na druhej strane e, zvyšovanie kapitálu a inflačným tlakom v iných častiach eurozóny. To treba jasne povedať. To nie je síce našou dnešnou témou, pretože sa zameriavame na témy, ktoré sú momentálne aktuálne. Zatiaľ ešte nie sú žiadne e, jednoznačné kroky zamerané na to, ako zabezpečiť e, riešenie nezamestnanosti, makroekonomické stabilizátory, posilnenie rozpočtu Európskej únie, taktiež z dôvodov makroekonomickej stability. Toto všetko sa vôbec e, momentálne nerieši, ale bolo by to potrebné. Rovnako posiel sme nezaznamenali, že by sociálny pilier, o ktorom rokuje napokon aj rada, aby sa nejako naplnil životom. Ja si odnášam v diskusii z rady to, že aj e, od tých dlhodobejších plánov, ktoré sú zatiaľ iba na papieri, v legislatívnej e, smutnej praxi rady e, neustáva príliš veľa napokon. Tie dva nástroje, e, na ktoré sa zameriavame, ktoré sú ešte najživšie zo všetkých, a pritom ma naozaj zaujíma, čo k tomu poviete vy, pán popredseda komisie, že tá koordinácia ex ante už nie je príliš živá na rade. Zaujímalo by ma, a aké živé ešte je toto dieťa a kedy bude mať tento smer nejakú legislatívu. Ďalšia otázka, e, ktorá sa týka toho nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť, e, tu je parlament jednoznačný. Chceme, aby stimuly, ktoré sa poskytujú, boli veľmi jasne v rámci metódy spoločenstva Európskej únie, aby boli zohľadnené ciele agent 2020, e, ktorú sme schválili, a aby bolo zabezpečené že sa nestane, e, že sa to e, vlastne pokrie nejakou formou zmluv. Je potrebné preto zabezpečiť demokraciu. Ďakujem pekne teraz. Ďakujem mení skupiny ECR má na dve minúty slovo pán Epping. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Komisia navrhuje hlbokú a autentickú menovú a Eh, hospodárskú úniu, ale to nás vedie iba k hlbokej a autentické plánovanému hospodárstvu. Eh, ex ante koordinácia spôsobí to, že sa staneme akýmsi plánovacím výborom. A tu uvidíme, e, že sa budú opäť vynarať Brežnevovia z Bruselu. Komisár Rehn je príliš milý na to, aby sme ho porovnávali s niekdejším sovietským lídrom a nemá ani rovnaký problém s pozornosťou asi ako mal on. Ale predpokladám, že táto politika bude viesť k rovnakému efektu. E, politi- e, Európska únia musí byť rozpočtová, aby prežila. Snažíme sa o- opraviť jej chyby. Schválili sme 6 balíček, dvojbalíček. Ja som hlasoval za. A teraz chceme stále viac a viac. Chceme, aby sme plánovali celé hospodárstvo v EÚ. Hospodárstvo rastie ako výsledok inovácií kritéria hospodárske súťaže nie ako výsledok centrálneho plánovania. Takže ako sa pozerá komisia na centrálne plánovanie? Pán komisár Andor nedávno povedal, že Nemecko musí zvýšiť mzdy. Podľa jeho názoru Nemecko je príliš konkurencieschopné, takže Nemecko musí znížiť svoju konkurencieschopnosť, tak aby sa približilo k zvyšku Európy. Takže jadrom spoločného plánovania je rovnosť za každú cenu. Rastom, e, teda motorom rastu je diverzita, ktorú poháňajú trhové sily ale prečo obehávame národné parlamenty? Národné parlamenty majú právo byť informované. Národné parlamenty zaslúžia väčšiu úlohu, pán Ren. Minimálne by mali hlasovať o týchto mechanizmoch. Centrálne hospodárske plánovanie nevyrieši problémy eura. Bude to len viesť k tomu, že tu bude trvalá recesia. Akákoľvek analýza mala začať tým, že príjmeme za fakt to, že eurozóna vo svojej súčasnej podobe je zlyhaním. Jeho návrh bol historickým omylom. Komisia by mala konečne začať eh, pozerať sa inak na budúcnosť eura. Mali by sme hľadať možné mechanizmy na na to, aby vystúpenie z eura bolo reálne, alebo mali by sme hľadať alternatívy pre paralelné meny, aby sme zaviedli tak akútnu flexibilitu, ktorá nám chýba v systéme. Ale centrálni plánovači nenávidia flexibilitu. Centrálni plánovači, podobne ako Brežnev, nechcú priznať chyby. Oni chcú plánovať v jednosmerke, kým mladé generácie vidia, ako im miznie budúcnosť pod rukami a ako sa vyparuje. Pán Ren, ak perestrojka nie je pre vás neznáme slovo, tak bude pre vás centrálne plánovanie nie omylom, ktoré poznačí budúcnosť našej generácie. Ďakujem pekne za slovo. Ďalej na slovo pani Wortmann Kol, ktorá vám chce položiť eh, otázku na, na báze modrej karty. Akceptujete otázku? Pani Wortmann Kol, ak to chápem, nech sa páči, máte slovo. Pani Wortmann Kol, môžete položiť vašu otázku. Pán predseda, nie je eh, veľkou hanbou, že pán Epping porovnáva pána komisára Rena s pánom Brežnevom. Nie je to nehorázne? Pán Epping, ktorý podporil napokon um, Sixpack a aj taktiež uznáva nezávislú úlohu komisára Rena. Teraz e, o dva týždne sa budú predkladať konkrétne odporúčania pre členské štáty, nebolo by potrebné podporiť od srdca pána komisára nielen v zmysle malých štátov, ale aj veľkých štátov, ako napríklad Francúzska tak aby sme dostali jasné a jednoznačné odporúčania. Nebolo by toto teraz o mnoho dôležitejšie? Naozaj ma zaujíma vaša odpoveď. Ďakujem pekne, pani Wortman Kohl. Možno som trošku precenil váš zmysel pre humor. Ja som porovnal pána Réna s Brežnevom v zmysle plánovanej ekonomiky, nie ako osobnosti. Mám totiž dojem, že v Európskej únii čoraz viac prechádzame na plánované hospodárstvo. Európska únia začala ako liberálny projekt, ale stáva sa čoraz viac socialistickým projektom. Všetko sa musí plánovať v Bruseli, národné parlamenty k tomu nemajú vôbec čo povedať to vyvoláva veľkú nespokojnosť eh, v radoch našich občanov. A príde jedného dňa chvíľa, pani Wortmann Kohl, keď ľudia budú naozaj protestovať a rebelovať, ale prvá to už bude príliš neskoro. Ďakujem, pán Epping. A teraz e, A teraz v mene Európa pre slobody a demokracie, pán Blum, nech sa páči. No On tu však nie je prítomný v sále, ale predstavitelia tejto politickej skupiny sú tu. Je to aj sloboda, aj demokracia, ale nie je táto politická skupina. Takže dávame slovo pánovi Klutemu, ktorý bude hovoriť za zjednotenú ľavicu. Nech sa páči, Gue. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Z môjho osobného pohľadu môžem povedať, že som hlboko presvedčený o tom, že hĺbšia ekonomická e, integrácia je niečo, čo potrebujeme, ale myslím si, že hospodárska ekonomická integrácia bude fungovať len ak bude spojená s politickou a fiskálno-politickou prehlbenou integráciou. A myslím si, že toto je práve v tejto chvíli problém, e, ktorý musíme riešiť e, v dôsledku doterajšieho sa vysporiadavania s krízou, e, čo už tu zaznelo vzhľadom na medzištátnu metodiku. Vedie to k tomu, že čoraz viac občanov stráca dôveru v Európsku úniu. Mnoho občanov sa v tejto chvíli pozera na Európsku úniu ako na inštitúcie, ktoré im berú ich istotu v členských štátoch, kde je neuveriteľne vysoká miera nezamestnanosti. Vidíme, že je e, takýto pocit a musíme to chápať a predtým, ako pôjdeme ďalej s potrebnou ekonomickou integráciou, musíme veľmi naliehavo hovoriť s našimi občanmi o tom, ako opätovne nastroliť dôveru a ako im poskytnúť také opatrenia, ktoré im e, zabezpečia väčšiu mieru sociálnej istoty. Myslím si, že bez toho, aby existovali minimálne sociálne štandardy, ktoré budú sprevádzať e, takúto ekonomickú integráciu, podľa mňa úplne zlyhá a padne celý proces európskej integrácie. To by bolo veľmi polutovanie hodné. Ja ako Nemec mám e, veľmi blízky vzťah k Európskej únii, to súvisí s e, našimi dejinami a mne by bolo naozaj veľmi ľúto, keby celý tento projekt zlyhal. Podľa mňa je to mierový projekt, e, ktorý môže fungovať aj s predpokladom ekonomickej integrácie, ale nesmie to byť na úkor sociálnej istoty, ak občania majú pocit, že iba oni sami platia v takejto krízovej situácii. Podľa mňa to povedie k zlyhaniu projektov. Musíme robiť všetko preto, aby sa tak nestalo preto musím upozorniť, že nesmieme strácať eh, zo zreteľa aj sociálne aspekty. Už ste vyčerpali svoj rečnícky čas, prerušujem vás, pán predseda, a teraz... Un minuto i medio. Teraz... Eh, Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Eh, prehlbenie a rozšírenie EMU môže pomôcť Európskej komisii. Národné Programy musia byť dopredu e, prispôsobené ešte predtým, ako Európska komisia zašle e, do, Európsk- do jednotlivých národných parlamentov. E, Európska komisia má právo dostávať všetky návrhy a to je zmysel toho predbežného dohodnutia sa. A myslím si, že tieto návrhy by mali e, posilniť národné parlamenty, ale mali by sme posilniť aj národnú reprezentáciu. To je v záujme demokracie, pretože sme za túto demokraciu veľa bojovali. My potrebujeme viac demokracie a teraz ju potrebujeme pretvoriť, posilniť a musíme zamietnúť takéto návrhy komisie. Táto totálna únia nemá pre občanov žiadny význam euro nedokáže sa dostať z ekonomických eh, problémov. Myslím si, že národná suverenita musí byť posilnená tak, aby jednotlivé členské štáty samotné e, zabezpečovali prosperitu svojich štátov, to znamená menej centralizovanej moci a viac demokracie tým viac, že my sme parlament, ktorý si neželá e, centralizáciu. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Kolega, ten... Ďakujem, pán kolega. Teraz sme dokončili okruh vystúpení predstaviteľov politických skupín a teraz vystúpia individuálni rečníci. Najskôr pán Brok, dve a pol minúty. Pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, najskôr by som e, na základe predchádzajúcich vyhlásení chcel skonštatovať, e, že by sme boli v mnoho horšej sociálnej situácii bez eura. Euro nás núči e, konať spoločne a solidárne, inak by totiž mnohé krajiny už boli dávno zlyhali a to v katastrofálnych okolnostiach. V roku 1929 sa podarilo v mnohých krajinách zabrániť takmuto pádu. Zatiaľ sa nám to však úplne nedarí a preto sa chcem poďakovať pani Sharon Bowles a celému výboru. A čo sa týka otázky koordinácie ex ante, budeme musieť tam pokračovať aj naďalej. Myslím si, že v posledných dvoch rokoch sme schválili celý rad nástrojov a mali by sme sa pozrieť na to, v akej súvislosti to je A musíme to eh, navzájom lepšie prepojiť, eh, pretože napríklad iba Sixpack sám o sebe nám nejako nepomôže. Myslím, že je dobré, že komisia teraz prišla dvoma oznámeniami. Je to dobré preto, že naša práca v rámci medzivládneho procesu sa čoraz viac vyprázdňuje. E, komisia o čo viac legislatívnych návrhov e, predkladá, o to viac je nútená uberať sa cestou e, politiky spoločenstva a to podporujeme. Mimochodom, návrhy prezidenta Holanda považujem za zlé, pretože sú medzivládne, pretože vytvárajú nové inštitúcie, pretože nezohľadňujú ani národné parlamenty, ani Európske parlament a obmedzujú sa iba na tú sedemnástku a nie na všetkých 27, alebo aspoň na tie krajiny, ktoré sa chcú zúčastniť. A to iba vytvára nové prekážky a hranice v Európe. Myslím si, že Európsky parlament musí rozhodnúť o tom, kde v tejto oblasti a aj v oblasti európskeho semestra sa musia prijať rozhodnutia, aj čo sa týka odporúčaní pre jednotlivé krajiny musíme vypracovať konkrétne usmernenia, ale aj národné parlamenty eh, v týchto v zmluvných dohodách e, musia mať ratifikačné právomoci. Nesmieme totiž vytvárať e, žiadne ďalšie medzery e, parlamentnej neúčasti v tomto kontexte. A myslím, že na toto musíme mimoriadne dbať. Musíme dbať aj na to, aby tu nešlo len o úsporné opatrenia, aby tu nešlo len o úspory, ale aj o štruktúralne zmeny, a to nielen na pracovnom trhu, ale aj v sociálnej oblasti a aj o to, aby sme získali väčšiu mieru schopnosti demokratizácie, aby inštitúcie boli schopné konať proeurópsky. Ehm, Grécku je mnoho peňazí a pritom sa nedajú podporovať e, európske projekty. Musíme totiž e, zlepšiť e, štruktúry, aj čo sa týka vzdelávania v Španielsku. Tým totiž podľa mňa iba vyriešime ten problém nezamestnanosti mladých. Tieto systémy treba zmeniť od základu. Konkurenceschopnosť a rast budú možné iba ak budú vytvorené štruktúry pre rast. A peniaze, ktoré sa na to vyčlenia, budú mať pozitívne vplyvy len, preto, len v tom prípade, ak budú k dispozícii štruktúry. A to sa netýka len verejných peňazí, týka sa to aj súkromných investícií, ktoré budú k dispozícii, ak budú tieto štruktúry vytvorené. Reši bol predušený. Veľmi ste, veľmi ste presiahli svoj rečnícky čas. Veľmi pekne ďakujem. Pán Brok hovorí, pán predseda. Pán Brok, môžete sa si podať slúchadla, pán Brok, v, tam, kde je málo, e, málo precedensov, máme tu predstaviteľa vašej národnosti vašej politickej skupiny Rubiga, ktorý vám chce položiť otázku. Príjmate? Pán Rubik, chcete kolegu poctiť svojou otázkou? Ďakujem pekne. E, ja som z Rakúska, nie z Nemecka a preto môžem položiť mnoho otázok. Jedna z nich je, či daň z finančných transakcií bude možná a sa poňať ako vlastné zdroje a tým by sme možno e, mohli e, zabezpečiť ten základný kapitál a takémuto záchrannému mechanizmu, tak aby v budúcnosti Európska únia naozaj mohla zaviesť väčšiu mieru stability v budúcnosti. A to by ma zaujímalo, Eh, ako toto vníma Elmar Brock? Myslím, že v súvislosti s viacročným finančným rámcom a s týmito rokovaniami je dôležité snažiť sa diskutovať aj o téme vlastných zdrojov eh, z všeobecne známych dôvodov. Myslím si, že ten z finančných transakcií je dobrým nástrojom v tomto smere, ktorý by sme mali využiť eh, tieto transakčné aktivity Ty sú podľa mňa v tomto veľmi slubné. A musím povedať, e, že kolega, ktorý e, proti tomuto vehementne bojuje, podľa mňa e, je na úplne správnej ceste a nechápem jeho kroky. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Gualtieri na minútu a pol. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážený pán komisár. Toto uznesenie zahrňa veľmi špecifické indikácie toho, ako postupovať ďalej a tieto indikácie majú veľmi veľkú e, mieru podpory v tomto parlamente, aby som sa sústredil na CCI a na konvergencie a schopnosti, ktorý má byť primárne na dobrovoľnej báze rozšírený na krajiny mimo eurozóny. Tento systém je veľmi dobrý, ale potrebujeme väčšiu mieru jednoznačnosti a jasne hovorí o tom, že hovoríme o ďalších zdrojoch a nielen o makroekonomickej podmienenosti. Okrem toho CCI zdroje musia byť e, presunuté ako súčasť rozpočtu Európskej únie a to nie na základe rozpočtu EDF. Ten základný e, Ehm, základná reakcia je eh, príspevok do rozpočtu nad rámec existujúcich príspevkov do rozpočtu z členských štátov. CCE by mohlo byť takým prvým embryom opätovného spustenia eurozóny. Po štvrté namiesto kontraktov navrhujeme akýsi kód konvergencie alebo kódex konvergencie, kde boli špecifické odporúčania pre konkrétne krajiny a bol by spolurozhodované na európskej úrovni a okrem toho by to boli národné plány pre implementáciu, ktoré by schválovali členské štáty pri plnom zapojení členských štátov. Po piaté, um, sociálne nerovnováhy by mali byť eh, podľa rovnakej váhy posudzované ako konkurencieschopnosť cien v eh, reálnom hospodárstve. Myslíme si, že pozícia parlamentu by mala byť zobratá do úvahy, najmä v tom, aby sme videli legislatívny návrh smerom k CCI a to už čo najrýchlejšie. Sme presvedčení, že súčasné konanie, ktoré prebieha na pôde rady, by nemalo vážnejším spôsobom ohroziť eh, legislatívne podmienky a legislatívne pozície komisie, ktorá by mala počkať na zelené, zelené svetlo od rady. Ďakujem Ďakujem pekne, Roberto. Ďalej má slovo pani eh, Ulrike Lunáček. Nech sa páči. Ja, prezident. Pán predsedajúci, vážny pán komisár, dámy a páni. Eh, zhruba pred rokom sme schválili fiskálny pakt eh, bez hlasu Európskeho parlamentu proti eh, metóde spoločenstva. Zaviesli sa, zaviesli ďalšie úsporné opatrenia a väčšie nespravodlivosti. A teraz je tu návrh e, zaviesť tieto zmluvné dohody eh, v záujme konkurenceschopnosti. Nemecká kancelárka hovorila o konkurenceschopnosti, pritom sa uzatvárajú jednotlivé dohody medzi členskými štátmi a komisiou. Ehm, pýtam sa, či nemecká kancelárka a ostatní, ktorí to tak e, propagujú, naozaj nepochopili, že ak budú podporovať iba konkurenceschopnosť, iba úspory a iba úspory, je to nedemokratický postup a tým podkopávajú parlamenty a aj občanov európskeho e, územia, tým vytvárajú e, európske um, európsku nespokojnosť, eh, zväčšujú rozdiely medzi občanmi. Eh, musíme začleniť Európsky parlament, aj národné parlamenty potrebujú väčšiu mieru solidarity a plné začlenenie všetkých sociálnych partnerov, pretože iba tak sa naozaj podarí opäť presvedčiť naše obyvateľstvo o tom, že potrebujeme túto Európsku úniu, ktorá je um, solidárna, môže byť solidárna, iba vďaka tomu uh, sa bude posúvať ďalej. Ďakujeme pekne. Ďakujem pani Lunáček a gratulujem tlmočníkom za to, že svoju prácu odviedli bez toho, aby požiadali o pomoc predsedu napriek vášmu, na vašej veľkej rýchlosti. A teraz pani Vicky jednu minútu. Dobré ráno. Moja skupina bude hlasovať proti tomuto návrhu. A to z dôvodu, že nie všetci členovia Európskej únie sú eurozóne. A v mojej vlastnej krajine je veľmi jasné, že my sa k euru ani nikdy nepridáme. Ja verím v národnú suverenitu a práve preto eh, si myslím, že nie je mojou úlohou hovoriť krajinám eurozóny, čo majú robiť. Ale sú momenty eh, v rámci diskusie o eurozóne, kde záujmy členských štátov mimo eurozóny sú dotknuté a práve preto treba vystúpiť a jasne sa prejaviť. Ehm, tento návrh hovorí alebo žiada budovanie nástroja konvergencie a konkurencie schopnosti, ktorý vyzerá nevinne, ale bude viesť k tomu, že sa budú presúvať veľké peniaze daňových, veľké objemy daňových prostriedkov z jednej krajiny do druhej a vytvorí sa celkom nový pilier európskeho rozpočtu. Ja nechápem, prečo by to krajiny eurozóny mali robiť ak ich aj o to niekto požiada. Ale naozaj sa bojím, aký dopad e, to bude mať a aký precedent to vytvorí mimo eurozóny. Na základe procesu MFF, čiže viazočného finančného rámca, máme jednohlasné alebo jednomyselné hlasovanie pre všetkých 20, 27 členských štátov a ich parlamentov, ktoré musia jednohlasne schváliť európsky rozpočet vždy na 7 rokov. Ja osobne si myslím, že európsky rozpočet je príliš veľký, ale tento parlament tvrdí, že mal by byť ešte väčší. No a preto som rada, že národné parlamenty majú túto možnosť každých 7 rokov eh, trošku eh, spútať týchto veľkých, tieto veľké výdavky a vrátiť ich naspäť na správnu trať. Na jednej strane tu hovoríme, že vraciame suverenitu naspäť členským štátom, potom vytvárame nový finančný mechanizmus nad rámec MFF stropov a rozpočtovej procedúry, tak aby sme vytvorili ďalšie kapacity pre Európsky rozpočtový orgán. Myslím si, že to nás dáva naozaj na veľmi klskú plochu a dávať väčšie právomoci Európskemu parlamentu, aby prehlasoval národné vlády ohľadom európskych výdavkov. Je to zrejme z toho, ako to v súčasnosti vyzerá v Európskej únii, že občania najmä v eurozóne, majú pocit, že už stratili kontrolu nad svojim osudom. Myslím si, že o tomto by mali rozhodovať národné parlamenty o finančných aspektoch a úloha Európskeho parlamentu nesmie byť už ďalej navyšovaná. Ďakujem pekne pani Ford. Na minútu má slovo pani Anderson. Nech sa páči. Európska odozva na krízu, tak ako je aj poukáza, alebo je preukázaná v tomto uznesení, je poznačená ideologickým prístupom, namiesto toho, aby sme e, zamenili čistú a bezohľadnú ideológiu v politike, robíme stále to isté a tie isté chyby dookola je to definícia e, neudržateľnosti, ako povedal aj Albert Einstein. Robiť stále to isté dookola jednoducho nepoukazuje na zdravý rozum. Pokračovať ďalej v tomto zlyhanom ideologickom prístupe, to je istý recept pre budúce katastrofy kde sú investičné programy, ktoré by mali viesť eh, k novým pracovným príležitostiam rastu HDP, kde je konsolidácia toxických dlhov, prečo verejnosť stále musí znášať eh, zlyhania bank na svojich eh, ramenách, kde je rekapitalizácia bank, ktoré, ktorá bola prislúbená Európskym mechanizmom stability, kde je poskytovateľ požičiek poslednej inštancie. Európska únia a jej prístup je ten najhorší z možných stále kombinujeme hospodárske rozhodnutia bez, e, bez distribúcie ďalšieho bohatstva tam, kde ho treba. Bez fiskálnej únie je to len e, naozaj ekonomická a politická negramotnosť. Ďakujem pekne, pani Anderson. Na 2,5 minúty má slovo pán Fejo. Nech sa páči. Gracias. Ďakujem. Vážený pán komisár, na začiatku všetko by som vám chcel poblahoželať k tejto dlhej ceste, na ktorej vás prevádzala Európsky parlament a ktorej cieľom bolo posilnenie e, hospodárskej a menovej únie. Bolo potrebné e, prehodnotiť pakt stability a rastu, makroekonomické ukazovatele v rámci EÚ a vylepšiť pravidlá rozpočtového charakteru. Ale čoraz viac už veľmi dávno e, vlastne sme sa dožadovali toho, aby bolo možné, aby rozpočtová a, a rastová disciplína v Európskej únii bola posilnená. To sa nedá dosiahnuť z jedného dňa na druhý, ale e, naši občania sa toho čoraz viac dožadujú a preto je potrebné európske riešenie. A preto vítam oznámenie komisie. Dúfam, že bude možné prostredníctvom legislatívnych opatrení e, túto potrebu koordinácie štrukturálnych reforiem zaviesť. E, dúfam, že nám to prinesie nástroj ku konvergencii a konkurencieschopnosti. Rád by som vedel, pán komisár, či tieto e, úmysly obsahujú aj možnosť prepojiť vlastne túto aktivitu s jednotlivými stimulmi zo strany štátov. Zoberme si Portugalsko, ktoré do bodky splnilo to, čo sa od neho žiadalo. Ale je takisto potrebné, aby tieto krajiny dostali nejaké stimuly, nejakú prémiu za to, že plnia pravidlá. A tou prémiou by malo byť niečo také, čo by pochopili aj občania a aby si uvedomili, že obete, ktoré prinášajú, stoja za to. Mm, takéto stimuly by mohli byť napríklad systematicky začlenené do našej legislatívy. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem, pán kolega. A teraz 1,5 minúty, pán Juanok. Merci, monsieur... Ďakujem, vážený pán predsedajúci, drahí kolegovia. Na, sme na e, križovatke, keď si zoberieme e, pascu úsporných opatrení, do ktoré sme sa dostali, tak ľudia nakoniec budú Európsku úniu nenávidieť. Treba konať rýchlo. Predseda rady odovzdal svoju cestovnú mapu, predseda komisie e, to prijal, François Hollande vyzýva k skutočnej ekonomickej vláde. Európsky parlament sa zúčastňuje tohto procesu, ale bohužiaľ nikto ho nekonzultoval v otázke e, Cypru. Drahí kolegovia, vláda bez parlamentu nie je, pre, nie je diktatúrou, veď je to skutočná diktatúra. Parlament by mal byť prítomný e, na všetkých etapách práce európskeho semestra a mal by hodnotiť odporúčania pre krajiny a mal by byť takisto informovaný o rozpočtoch budúcej zóny euro. Bilaterálne pakty medzi komisiou a štátmi by mala byť absolútne zamietnutá. E, mali by, e, čoraz častejšie sa generalizuje metóda trojky, ale to nie je e, skúsenosť, ktorú treba imitovať. To je aberácia a vlády zo zóny euro by mali mať svoje vlastné štruktúry zóna euro, aby mohli čeliť tým štátom, ktoré stále bránia svoje partikulárne záujmy na úkor všeobecných záujmov únie. Demokracia by mala byť v srdci EMU. My by sme mali mať Európu občanov a nie Európu zmluv. Ďakujem, pán kolega. A pán João Ferreira, jedna, pani João Ferreira, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Menová a ekonomická únia je projektom veľkého európskeho kapitálu. Medzi 2001 a 2010 hodnoty z eura priniesli 36 v zóne euro a náklady na prácu boli zredukované o 1 Aké sú ciele projektu? Tu euro nezlyhalo. Dôsledky sú viditeľné E, degradácia pracovných a životných podmienok, zníženie platov, nezamestnanosť, stagnácia, e, ničenie produktívnych systémov, dezindustrializácia periferických krajín a nadbytočná produkcia centrálnych krajín. Celý tento vývoj vlastne e, sa neosvedčil, ale nikto sa nechce vrátiť späť, všetci chceme ísť dopredu a snažíme sa vlastne ospravedlniť to minulé a odôvodniť to budúce a na úkor pracujúcich v Európe. Ďakujem. A teraz pán Paul Salba, dve a pol minúty. Ďakujem, vážený pán predseda, pán komisár. Keď, budujeme, keď sme budovali zónu euro, vedeli sme, že sú tam niektoré nedokonalosti, lebo vlastne sme mali mať jednotnú menovú politiku a nie iba daňovú. A to spôsobilo nedostatok koordinácie, tak ako sa to prejavilo v roku 2005 v správe KOK. A e, teraz sa tieto nedokonalosti ešte viac prehodili. Buďme však pozitívni, mali sme možnosť nielen prekonať ich, ale aj vylepšiť celú architektúru eura a Európskej únie návrhom zóny euro sme, pre, sme vlastne e, naplnili e, hlavnú európsku ideu pokračovať krok za krokom. A teraz už vieme, aké sú naše chyby a my sa vraciame k tejto filozofii, kde jednou z hlavných víziev je vytvoriť skutočnú ekonomickú úniu. Banková únia je jedným z prioritných aspektov, kde by sme mali pokročiť v rámci ekonomickej únie, tak ako sme o tom hovorili včera tu. To je však iba jeden krok, ktorý ukazuje, aká dôležitá je solidarita solidarita, ktorú ešte nemáme zautomatizovanú, ale neustále sa jej dožadujeme v rámci európskeho práva. Pá, eh, páčilo sa mi, že pán Gozes eh, by sa dožadoval aj sociálneho aspektu a to je potrebné eh, v okamihoch nedôvery, ktoré prežívame. Koordinácia ex ante ekonomických reforiem a nástrojov konvergencie a konkurencie schopnosti, to sú kľúče automatizácie solidarity, ktorá je potrebná pre štáty, ktoré majú tú istú menu, ale niekedy sa zdá, že e, nezdielajú spoločný horizont. Preto je dôležité, aby táto koordinácia ex ante sa aplikovala na členských štátoch zóny eura, ale aby e, sme naďalej pokračovali v reformných procesoch. Nástroj konvergencie a konkurencie schopnosti by mal byť napojený na e, finančný mechanizmus stimulov tak, aby sme sa vyhli predchádzajúcim zlyhaniam. Oba nástroje e, sú ďalším nevyhnutným krokom smerom k ekonomickej a definitívne politickej únii. A preto je toto uznesenie veľmi dôležité. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem, Pavlo. A teraz jeden aj pol minúty, pán Kutáš. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za Ak chceme prekonať eh, dlhodobú, dlhodobý hospodársky úpadok, eh, musíme si uvedomiť, eh, že je potrebné uzavrieť cyklus Európskej menovej hospodárskej únie. To sa musíme orientovať na konštruktívne opatrenia. Opäť sú tu pokusy príliš skoro flexibilizovať pracovný trh, e, to je podľa mňa riziko pre sociálnu Európu. Štrukturálne reformy a ich koordinácia v Európe e, je nevyhnutná, aby sme redukovali rozdiely. Dokument komisie však e, hovorí o nových druhoch reforiem, ide tu neustále iba o úspory, a teda väčšia miera privatizácie, znižovanie platov, deregularizácia, taktiež e, zhoršovanie legislatívy v oblasti práce a taktiež oslabenie odborov. Európa sa nedostane e, zo svojej e, ťažkej situácie iba týmito úspornými opatreniami. Vidíme to aj na výsledkoch krízy v USA v 30. rokoch na základe opatrení komisie by sa mala zaviesť jednotná minimálna mzda v členských štátoch a taktiež vytvoriť sa sociálna os a postaviť e, túto os do stredobodu všetkej pozornosti. E, spoločné garancie dlhov e, sú podľa mňa v tomto smere mimoriadne kľúčové. Ďakujem, Žorž. A teraz na jednu minútu dávam slovo pánovi Sančesovi predsedovi. Vážený pán predsedajúci, správanie európskej ekonomiky od ustanovenia EMU nebolo uspokojivé. Členské štáty neplnili záväzky vyplývajúce z paktu stability a rastu, nesplnili sa ciele Lisabonskej stratégie a Európa ukázala svetu, že e, reaguje nepráve najlepšie na výzvy, ktoré pred ňu stávala kríza. To viedlo k znižovaniu zamestnanosti, ekonomickému poklesu, a všetkým, čo s tým súvisí. Európska únia musí eh, prijať zodpovednosť a solidaritu, disciplínu a s cieľom eh, postúpiť k tejto ekonomickej koordinácii a jej kontrole ex ante. To je správny krok. Je potrebné však otvoriť aj politiku stimulov pre investície a v rámci spoločnej ekonomickej politiky v súlade so stratégiou 2020 za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti. To je potrebné, ale je potrebné zlepšiť konkurenciu multifaktoriálne tomu je potrebné, aby Európa prešla k sociálnemu faktu, e, k fiškálnym opatreniam, ktoré presahujú mnohoročné e, odhady a preto je potrebné e, skutočne podporovať aj oblasti úverov, aby sme podporili udržateľnosť verejných financií. Ďakujem, Antolín. Vypršal náš čas a teraz dáme slovo pánovi Blúmovi, ktorý mal vystúpiť ako rečník za e, skupinu FED. E, vtedy tu nebol prítomný, teraz je tu a preto si myslím, že je vhodné, aby sme mu udelili rečnícky čas na minútu a pol. Nech sa páči, pán Blum, môžete vystúpiť. Uh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. A plne sa chcem ospravedlniť za to, že som nebol súčasťou tohoto procesu. Je to celkom eh, netypické odo mňa. Ďakujem pekne za vaše eh, galantné pochopenie. Je to zaujímavé, nie, že jedna z tých veľkých politických otázok v Spojenom kráľovstve, keď diskutujeme o celej eurozóne, je buď teda, či to je eh, konšpirácia, alebo či to je iba veľké zlyhanie. My o tom stále ešte diskutujeme v krčmách. V Anglicku nie je nám úplne jasné, či to je teda totálne zlyhanie alebo konšpirácia. Každý, kto má aspoň trošku hospodárskeho pochopenia, musí chápať, že táto spoločná mena bola od začiatku odsúdená na zlyhania. To hneď od prvého dňa. Ak by nebola spájaná eh, aj s fiskálnou politikou. Niek- musí jednoducho mať fiskálnu politiku a chcete mať jednu menu a jednu úrokovú sadzbu to jednoducho je cena za niečo. Musí to byť súčasť jedného fenoménu. No a teraz tá konšpiračná teória hovorí, že ale oni dobre vedeli, že to sa stane. Oni vedeli, že toto celé skolabuje. Oni vedeli, že toto prinesie smútok a sklamanie pre veľa krajín, ktoré sú príliš chlúpe a príliš ubohé, aby sa stali súčasťou tejto spoločnej meny. A to, čo sa stane, je to, že ako náhle to skolabuje, keď sa to, keď to chytí e, vlastne tú, keď sa to celé chytí oheň a začne to horieť, tak vlastne vtedy tí konšpirátori budú môcť zaviesť nedemokratický systém e, vlády a správy e, spútajú ľudí, či sa im to páči alebo nie. Myslím si, že toto je prvá časť. To je práve to, čo tento dokument sa snaží dosiahnuť. Je to prvý krok smerom nedemokratickému konaniu, tak aby sme dokázali bežných voličov e, vyhnať na ulice a obrať ich o ich demokratickú legitimitu. Ďakujem pekne, pán Blum v rámci bodu Catch the Eye predsedu, pardon, zdá sa, že Kolegyňa vám chce položiť otázku na základe modrej karty. Pán Blum, akceptujete túto otázku od našej kolegyne? Jakoncári, nech sa páči. Pani Jakoncári, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, spomenuli ste v úvode vášho vystúpenia, že e, z Európskej menovej únie sa stane zlyhanie, ak sa to nespojí s fiskálnou politikou a e, s E, ušimi pravidlami spolupráce, tak to iste bolo, ale netrebalo by napokon teraz e, sa tešiť z toho, že e, vytvárame systém, v ktorom chceme viac koordinovať ekonomickú politiku a v ktorom sa viac chceme orientovať na spoločnú európsku výhodu a prospech. Naozaj chcete tvrdiť, že nie sme teraz na správnej ceste a čo sa týka tej nedemokratickosti, nuž nemá to e, celkom význam porovnávať e, a stávať e, naproti sebe Európsky parlament a národné parlamenty, pretože obe tieto úrovne musia byť spoločne zúčastnené v procese. Ďakujem pekne, Lisa Blum, máte slovo, nech sa páči. Nuž, Ehm, to záleží od toho, aká je vaša perspektíva, alebo nie. Ja osobne by som tvrdil, že neexistuje žiadna možnosť pre spoločnú fiskálnu politiku. Dokonca to nebolo ani predložené ľuďom. Nemá to mandát, nebolo to schválené ľuďmi v referende alebo v niečom iné. Je to podobné, ako keď Spojené kráľovstvo vstúpilo do EÚ. E, bolo nám niečo slúbené, teraz nám to bolo zamietnuté, mali sme slúbené referendum, teraz je oddialované, takže ja môžem hovoriť len za Spojené kráľovstvo. Ja by som tvrdil, že tu nie je demokratický mandát pre takéto rozhodovanie a preto nemôžete niečo takéto to schvalovať vo forme spoločnej fiskálnej politiky. Keď sa spýtate ľudí na uliciach v Madride, Lisabone, Atenách alebo Ríme, oni vám povedia tú odpoveď. Ďakujem pekne, pán Blum. A teraz v rámci bodu Catch the Hype na predsedu um, dáme teraz eh, minútu na vystúpenie pani Papadopulo. Nech sa páči. Antigony, máš slovo. Ďakujem pekne. Mám dojem, že komisia, euroskupina a eurozóna bohužiaľ nemajú už celkom kontrolu e, nad vecami. E, trojka nemá žiadnu legitimitu, e, nemá totiž to žiadnu nepodlieha kontrole e, Národným parlamentom ani Európskeho parlamentu, zavádza iba úsporné opatrenia v Európe, nemáme rast, nemáme investície a v zásade úplne ničíme celé naše národy a štáty aj ekonomicky, aj sociálne. Mám jeden príklad, napríklad Grécko, Cyprus. V prípade Cypru, ni predsedajúca, tam si myslím, e, by mm, sme to všetko mali úplne zvrátiť. Politika, ktorá e, sa prijala, bola úplne nesprávna, robili sa iba škrty. A teraz sa ukazuje, že to nebolo dobré. Chcem sa opýtať, či by sa nemohli tieto chyby napraviť na úrovni Centrálnej banky a Euroskupiny. Chcem, aby ste mi odpovedali ako je možné, aby občania Cypru nadále podporovali takúto myšlienku v takejto situácii. Ďakujeme pekne. Týmto sme uzervali proces aj Dostáva slovo pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Na úvod by som sa chcel poďakovať všetkým eh, za ich eh, účasť na tejto veľmi, eh, podľa mňa, užitočnej rozprave. Chcel by som povedať, že súhlasím s ľuďmi ako pán Gozes, pani Ferreira, pán Gigold a pán Klute, ktorí zdôraznili význam sociálnej dimenzie Európskej únie ako základného prvku európskej ekonomiky, ktorá je založená na e, sociálnych princípoch a taktiež princípov EMU. Budeme o tom hovoriť aj v ďalšej rozprave e, v ďalšom bode na programe. Ďalej po druhé, pokiaľ ide o vyhlásenia pani Gulách a pána Broka v súvislosti s metodou spoločenstva, komisia vo svojom názore vychádza z princípu a z metódy spoločenstva, pretože sa domnievame a máme si skúsenosti také poznatky, že je to jediný spôsob, ako e, zabezpečiť naozaj udržateľné politické rozhodnutie a pokrok a je demokratickú legitimnosť a politickú priamu zodpovednosť a to znamená postupné zavedenie aktuálnej metódy medzivládnej do metódy spoločenstva. Taktiež v súvislosti s vyhlásením pani Ford by som zdôraznil, že ďalším rozvojom EMU musíme e, neustále dbať o integritu Európskej únie ako celku. Chcel by som taktiež zdôrazniť, že hlavným princípom ktorý sa bude týkať budúcnosti EMU, je, že akýkoľvek krok k zväčšenej miere solidarity a vzájomňovania akéhokoľvek rizika musí byť spojený s väčšou mierou zodpovednosti a fiskálnej eh, zodpovednosti. To eh, taktiež súvisí s eh, princípom suverenity. A fiskálnej integrácie. Pani Gulár spomenula e, roztrieštený charakter odporúčaní, ktoré sa zamerujú na konkrétne krajiny. Chcel by som zvorazniť, že my poskytujeme odporúčania aj eurozóne ako celku. A to e, z, dochy, z dosť jasných dôvodov. Sú tu totiž veľmi jasné prejavy nákazy, e, respektíve presúvania situácie jedného členského štátu do ďalšieho a preto chceme poskytnúť e, takéto rady aj eurozóne ako celku, tak aby euroskupina mohla potom rokovať o tom, e, aké optimálne riešenia a rozhodnutia by sa mohli prijať, aby sa opätovne nastavil hospodársky rast e, a nastavila hospodárska obnova a vdorili predpoklady pre zvyšovanie pracovných príležitostí. Pán Gigold spomenul rokovanie na rade. Súhlasím s tým, že chceme aby rada hovorila o koordinácii ex ante významných e, e, reforiem a taktiež e, mechanizmov finančnej solidary a potom, a potom, aby poskytovala informácie, dúfame, v pozitívnom a konštruktívnom duchu. No a napokon, ak dovolíte, pán pred, pani predsedajúca, ešte vyjadrenie k tomu, čo povedal pán Epping, pretože niekedy um, je dosť zábavný vo svojom prejave. E, tentokrát jeho porovnanie e, moje osoby s Brežnevom je podľa mňa dosť e, nesprávne a nevhodné zároveň. Je to jednoducho starý a zlý vtip zlým vkusom. Naozaj nemáte naviac, pán Ping? Považujem to za nevhodné preto, že mám dostatok príbuzných, ktorí položili životy v zimnej vojne vo Fínsku, tak aby zastavili diktatorský režim a aby sa stali súčasťou západnej demokracie. Môj starý otec eh, si odkrutil 5 rokov na fronte a potom, keď mi hovoril o svojich skúsenostiach eh, z vojny, mi o tom rozprával. Veľmi často ja som sa 5 rokov venoval orientácii na východ a odvtedy sa už pozerám iba na západ. Takto mi to povedal starý otec vtedy. Ja sa zameriavam na západ osobne a súhlasím s pánom Klutem a nie s vami, pani Eping, že musíme um, rozširovať eh, Európsku úniu a aj Európsku menovú úniu, pretože Európska únia je predovšetkým mierovým projektom a zase, si budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem myslím si, že tým sme uzavreli diskusiu o budúcnosti, o budúcich legislatívnych návrhoch ohľadne EMU.